Zastupujem predsedu Artvisa. Vítam dvoch e, vybraných kandidátov na pozíciu Managing Director a zástupca e, Managing Director FC, pán Molterer a pani Canova. Vítajte v Európskom parlamente. 7.6. Tento článok e, nariadenia FC definuje postup otvorenej, transparentnej selekcie v súlade s postupom EIB. Ide o to vybrať kandidáta na obe tieto pozície. A Európsky parlament a Rada majú byť e, informované o všetkých štádiách výberového konania podľa pravidiel prísnej dôvernosti my sme teda boli oficiálne informovaní o tom, že riadiaci výbe, výbor e, vybral pána Molterera a pani Canovu na tieto dve pozície a my sme tu na to, aby sme spoločne naše dva výbory uskutočnili vypočutia. Následne sa bude hlasovať o ich vymenovaní. Ako viete, Najskôr bude úvod. Najskôr pán Molterer dostane slovo na úvod 5 minút a potom bude možnosť pre spravodajcov a tieňových spravodajcov položiť otázky. Je to dôležitá etapa, pretože Európsky parlament sa angažuje, pokiaľ ide o rýchlu, rýchle uplatňovanie nariadenia EFSI a parlament sa zaslúžil aj o zlepšenie kvality tohto nariadenia a EFSI môže, môže slúžiť na zmobilizovanie dodatočných investícií v celej Európe. Takže teraz sme v štádiu e, uplatňovania silný tým je e, kľúčový pre schopnosť FC plniť e, svoje ambiciozne ciele a ustanovenia nariadenia, ku ktorému sme ako spolu zákonodárca e, prispeli, spoločne sme ho zadefinovali. Týmto navrhujem, aby sme začali. Kolegovia síce ešte trošku prichádzajú, takže to trochu naťahujem, aby tu bolo čo najviac ľudí a mohli si vás vypočuť. Ale dobre, takže teraz pán Molterer, ešte raz vás vítam v Európskom parlamente, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade želám pekný večer všetkým prítomným. Je pre mňa čest byť kandidátom niečo o mojom mojej kariére. S viacero rokov som bol v Rakúsku ministrom pre polnohospodárstvo, životné prostredie, financie, ale bol som aj námestník a kancelára. Po, počas finančnej krízy, hlavne medzi rok, v roku 2007 až 2008 a od roku 2011 doteraz som bol jeden z podporov podpredsedom Európskej investičnej banky a taktiež som sa zaoberal ekonomickou krízou. E, tie výzvy sú stále prítomné a sú nezanedbateľné. Treba nájsť prácu, dať prácu Európanom, hlavne mladým, pretože tí sú najviac dotknutí krízou a po druhé podporiť udržateľný rast v Európe a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov a celého hospodárstva a po štvrté odstrániť e, nedostatok investícií v Európe a tie, ten nedostatok je ešte stále výrazný. V porovnaní s rokom 2007 je to systematická kríza preto potrebujeme e, globálnu odpoveď. Tento investičný plán je takouto odpoveďou na krízu. Nezabúdajme na to, že je to plán, ktorý má tri časti alebo stojí na troch pilieroch a všetky sú navzájom prepojené, všetky sú rovnako dôležité. Poprvé, vytvoriť e, prostredie priaznivé pre investície, tak aby bolo možné završiť jednotný trh pre energiu a IT a odstraniť prekážky pre investície. A po druhé, podporiť investície tak aby plynuli do skutočnej ekonomiky, čo znamená, že musíme e, mať e, lepšie, lepšie poradenstvo, ale aj portál pre projek- projekty e, na komisie a taktiež zmobilizovať financie pre investície. A na to je tu ten Európsky fond pre strategické investície. Tento fond vznikol aj vďaka EIB je to zásadné v súčasnom trhovom prostredí. Nemáme problém s hotovosťou. Trh je eh, likvidný, ale problém je následovný Eh, banky majú obmedzenú možnosť podstupovať eh, rizika a kapitálový trh v Európe je nedostatočne rozvinutý a toto nariadenie EFSA eh, poskytuje tú záruku 21 miliard a vďaka tomu sa dajú, dá zvýšiť tá mm, schopnosť podstupovať e, rizika a poskytovať prostriedky skutočnej ekonomike. E, ja som vám e, parlamentu vďačný za to, čo ste dosiahli pri rokovaní o nariadení EFSI. Poprvé je jasné, že tých 21 miliárd má podporiť malé a stredné podniky 5 miliardovou zárukou pretože oni stvoria jadro ekonomiky v Európe a po druhé mať e, pilier pre inovácie a e, infraštruktúru na to je 16 miliard vyčlenených, malo by to byť umožnené prostredníctvom EIB. A to povedal aj predseda, ide o to e, takto pákovým efektom získať 350 miliard eur na nadchádzajúce roky. A Taktiež ide o jasné usmernenie a e, to sa podarilo. Článok 5, tam sa jasne opísala e, doplnkovosť a aj článok 6, e, kritérium oprávnenosti, to vlastne doplňa tú doplnkovosť. A potom článok 9, ktorý jasne definuje všeobecný cieľ FC Článok 10 potom jasne opisuje opravnené nástroje, tak aby to v praxi mohlo fungovať. Toto nariadenie navrhuje nové príležitosti prosedníctvom e, spolupráce s národnými bankami, inštitúciami a investičnými platformami a poskytuje aj podporu pre cezhraničné projekty, ktoré sú naozaj zásadné pre, pre rozvoj infraštruktúry Taktiež to poskytuje usmernenie pre investorov, čiže vládne orgány, ktoré nezávisle schválujú poskytnutie záruky pre ten, ktorý projekt. Má na to slúžiť e, prehľadná tabulka a taktiež usmernenia pre investičnú politiku. Vytvára sa e, e, silné výkazníctvo E, smerom ku komisii a k parlamentu, čo je kľúčové a ďalšia dôležitá vec e, Európske poradenstvo a, a portál e, na komisii, na stránke komisii. Ide aj o jasné usmernenia pre e, riadiacich, e, vedúcich riaditeľov. Oni sú zodpovední za každodennú činnosť FC, teda Managing Director má na starosti e, management, prípravu a rozhodnutia na investičnej rade. Je zodpovedný aj za e, najlepšiu prípravu správ a taktiež e, má mať najlepší vzťah so zamestnancami EIB, ale aj národnými bankami, inštitúciami, e, advisory hub a tak ďalej. Takže toto sú e, dve hlavné priority. Koordinácia so službami investičnej platformy a taktiež spolupráca s EIB. A taktiež treba spoločne identifikovať spolupra- možnosti spolupráce s národnými inštitúciami a platformami. Taktiež sa má podporiť e, vývoj nových projektov, okrem tých, ktoré už existujú, napríklad e, nástroje na zdieľanie e, rizika, mikrofinančné nástroje a tak ďalej. To treba potom aj propagovať spolu s komisiou a EIB, tak aby sa o EFSI na trhu vedelo nielen v prípade verejných, ale hlavne súkromných investorov, pretože sú minimálne tak dôležití ako tí verejní. Potom má byť e, jasné, akým spôsobom nebú fungovať výkazníctvo a teda aj koordinácia e, s hlavnými e, aktérmi, najdôležitejším je Európsky parlament. Na záver tohto úvodu by som povedal nasledovné. Ekonomická situácia v Európe potrebuje e, sa zlepšiť. Je to v záujme európskych občanov, aby to bolo čo najlepšie a čo najrýchlejšie dosiahnuté. EFSA, EFSI nie je e, všeliekom, ale malo by sa to dať dosiahnuť na, vďaka tým trom piliarom. Aby to bolo úspešné, to je mojou úlohou a hlavne som e, hlboko presvedčený o tom, že toto je zásadné na posilnenie e, európskeho zmýšľania. A vás, Európsky parlament, žiadam o to, aby ste ďalej diskutovali a podporovali EFC, tak aby to naozaj e, fungovalo. Je, je to naša spoločná úloha. Ďakujem.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 a takisto na e, súkromný kapitál angažovaný v investíciách, no a napokon poradenstvo a napokon štvrtá zložka, ako som povedal v úvodných slovách, je rozvoj nových e, produktov, ale nám ide hlavne o tú reguláciu, teda mne konkrétne. Ďakujem pekne, Udo Bulman. E, pán Molterer, ja som sa stretol s bývalým šéfom bez pánom Malštatom a hovorili sme o výslednosti nariadenia FC. No a potom, čo vidíme, čo sa udialo, teda čo spravil Európsky parlament s, týchto, s týmto návrhom komisie, má ďaleko viac dôvery ako doteraz. Je to veľká zmena s pôvodným plánom komisie. Vy sami ste spomenuli investičné usmernenia, korbor, teda tú hodnotiaciu tabuľku. Dosiahli sme veľmi eh, veľa a niekedy sa dá eh, povedať, že na jednej strane to opozícia EIB a na druhej strane komisia. No, nebola to stále tá istá opozícia, ale treba to prekonať. Predstavitelia EIB mali takú tendenciu, že sa pozerali na FC skôr ako na nový nástroj, ktorý funguje v rámci EIB ako môžete vy vzhľadom na to, čo ste dosiahli v EIB, ako dokážete teda prekonať to fungovanie tej starej mašinérie, teda naplniť ju tým novým duchom. Čiže viete, to je tá moja najrozhodujúcejšia otázka. Pán Bulman, v prvom rade nie je pre vás e, prekvapením ako e, člena parlamentu, že musíte v negociačnom procese musíte prekonávať prekážky. A môžem potvrdiť, áno, veľa ste dosiahli prípade, ak porovnávate originál, teda pôvodný návrh nariadenia, tak je tam naozaj veľká výslednosť. Ja som hovoril investičnú politiku, teda usmernenia. Ja to neskrývam. Konkrétne napríklad E, pokiaľ ide o reporting, to je naozaj niečo a je to súčasť transparentnosti, je to súčasť roli Európskeho parlamentu ako jadra demokracie. Ja som nebol bežným pracovníkom e IB, bol som súčasťou manažmentu banky ako člen riadiaceho výboru banky som nadobudol taký dojem, čo treba zmeniť. FC je nástrojom, ktorý ponúka isté činnosti za rámec klasických aktivít EIB. No a vy budete jeden, tak povediať, z kontrolorov ako členovia parlamentu, aby skutočne e, ten e, duch e, sa premietol do reality, teda ten nový duch a investičný výbor. Buďte si istí, tí sa budú držať toho, čo je napísané v nariadení a čo je ustanovené v usmernenia. Ďakujeme. Takže follow-up v poriadku. Ďakujem. A teraz tieňoví správodajcovia za EPP má slovo od Markaras. Vážený pán predseda, pán Molterer, Viete, stále sa točia otázky okolo toho istého. Nechceme FC, ktorý by znamenal EIB e plus automat. Je to otázka nezávislosti a na druhej strane je tu otázka garantovanej adicionality. Ja sa vás pýtam ešte raz aké kroky ako vedúci riaditeľ uskutočníte, aby ste zagarantovali túto adicionalitu, aby ste predišli tomu, že bude to business as usual. Po druhé, aké politické, ekonomické a regulačné výzvy vidíte v prvom roku VFC a ako, aké budete organizovať strategické kroky. Projekty EFC by mali prichádzať e, zo súkromného sektora. Ako chcete zabezpečiť, že projekty sa rozdelia všetkým členským krajinám a nebudú sa koncentrovať iba na niekoľko e, krajín? Takže k prvej otázke. Je úplne jasné, ja prepačte, Aha, tak teraz dve otázky a potom jedna odpoveď. Pán Muresan. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade, pán Molterer, ako chcete predísť nerovnému geografickému rozdeleniu projektov. Totiž musíme brať do úvahy lokalizáciu tých jednotlivých krajín v jednotlivých zemepisných regiónoch. Tu je totiž limitovaná znalosť o tom. Druhá vec, ako vidíte, spoluprácu s národnými a regionálnymi orgánmi na zabezpečenie širšieho prístupu a tretia vec, pokiaľ ide o vašu všeobecnú úlohu ako vedúceho riaditeľa, eh, chcete uľahčovať rozhodnutia vo výboru, alebo si želáte, výbor, že výbor bude eh, svoje rozhodnutia realizovať na základe jednoduchej väčšiny. Nech sa páči, tak najprv pán Karas. Pre mňa je to kľúčovou úlohou FC, aby e, poskytoval túto edicionalitu aj teda s, s, oprávnenosťou. Tak je to napísané v nariadení. Po druhé, aby boli možné investície, ktoré by neboli možné ináč v FC, ďalej, aby bol vysoký rizikový profil v porovnaní s rizikovým profilom EIB, ďalej mobilizácia súkromného kapitálu a ďalej je mať k dispozícii ekonomické projekty. To sú kritéria, ktoré tvoria základ hodnotiacej tabulky. No to nám dáva potom usmernenia pre rozhodnutia investičného výboru. No, aby som to povedal tak eh, na rovinu. Diskutuje sa o tom na verejnosti. Je dôležité, aby sa realizovali tieto kritéria, pretože v opačnom prípade to nepôjde. To našim spoločným záujmom by sme dosiahli tieto ciele po druhé, čo je kľúčom pre eh, prv, prvý štvrt rok je to rozvoj projektov, rozvoj projektov, to zdôrazňujem, pretože čo sa neuskutoční v prvom období FC, tak to potom nebude reálnymi investíciami v druhom období. Takže zdôrazňujem rozvoj projektov. No a pokiaľ ide o podmienky regionálnej distribúcii, tak tam sú v úsmerneniach e, jasné indikácie. Musíme sa koncentrovať, musíme e, predchádzať tomu, aby sme sa koncentrovali iba na vybrané regióny. Čiže EFSI nie je projektom, ktorý predstavuje akúsi, e, akési jednotné riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Máte veľmi veľa krajín, ktoré majú e, inštitúcie na národnej úrovni, ktoré poskytujú podporu. Máte krajiny, ktoré sú ochotné spolupracovať cezhranične. Je dôležité, aby sme videli e, trhové potreby a tie sú rôzne v jednotlivých krajinách, čiže tú distribúciu musíme podporovať e, prostredníctvom projektov. To je kľúč hlavne pre tie krajiny, ktoré zda majú problém. Ďalej bude dôležité, aby sme mali memorandum porozumenia a prirodzene potom by sme mali, e, mali by sme sa dohodnúť na tom, aká bude e, tá najaktuálnejšia téma. Ja som za to, aby sa nám takto v tejto práci darilo. Prosím vás, držte sa 1,5 minúty na otázky, 1,5 minúty na odpoveď. Máme totiž dve vypočutia. Nech sa páči, kolegyňa Alzamal. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Molterer. Mal by som na vás dve otázky, ešte jednu. E, vy ste hovorili o nezávislosti tohto investičného výboru, teda pokiaľ ide o rozhodnutia, uznesenia, ktoré sa prijímajú ako vidíte váš vzťah k tomuto investičnému výboru, aby ste si mohli istý, že nepôjde ku prekrývaniu? A moja druhá otázka, povedali ste, že vám ide o to, aby tento fond aj v skutku fungoval a že sa zrealizuje a e, že dosiahnujeme ciele. No a mnohé podniky mi hovorili o problémoch a to tak, ako, e, a to otázka znela, ako sa obrátiť na tento fond. Vy totiž zastupujete EIB. Budete môcť poskytnúť pomoc, teda v tom zmysle, aby sa malé a stredné podniky dokázali zúčastňovať tiež tohoto fondu. Ďakujem veľmi pekne. Doteraz sa nám nepodarilo dospieť ku medziinstitucionálnej dohode z EIB. Ako chcete dovršiť túto dohodu, ako máme napríklad z ECB, tento napríklad mechanizmus e, e, mnohých e, procesov. Ďalej je tu otázka absencie tohto medziinstitúciálnej dohody. Všetké sa hovorí, že Rada a Európsky parlament by mal informovať o procese, o postupe. My sme tieto informácie nedostali. Vy ste teraz súčasťou manažmentu a hovorím to celkom rovno, nie je to celkom jasné, ak tá situácia nenastala, tak je tu konflikt kompetencií, že niekto z manažmentu niečo navrhuje, jedinky kandidát, ktorého tu máme. No ďalej by som sa rád spýtal, teda pokiaľ ide o status EIB, máte protokol 28 o teritoriálnej kohezii. EIB má tento mandát. Aký bude rozdiel, keď e, vy máte tento jediný mandát na vykonávanie tejto funkcie? Ďakujem. nariadení sa jasne hovorí, že výkonný riaditeľ predseda investičnému výboru. Tiež tam stojí, že má právo hlasovať, pripravuje prácu investičného výboru, stanovuje program a má zaručiť, že investičný výbor nebude spomalovať rozhodovací proces, ale že schváli e, záruky. <clears throat> Ako sa stavať k EFSI? Je tu viacero možností. Poprvé prostredníctvom EIB, čiže cez národné banky a poradná platforma už slúži na kontakt e, s FC, aspoň to viem od kolegov. A tá propagácia, to musíme robiť spolu s EIB, aby sa o nás vedelo na trhoch. Čo sa týka tých dohôd, ešte stále sa rokuje s Európskym parlamentom z EIB o dôvernosti, pretože to je potrebné. Ja nie som súčasťou týchto rozhovorov, ale viem, že sa ešte stále e, rokuje. Niečo chcem upresniť. Ja som bol súčasťou manažmentu banky do konca augusta. Keď e, sa zverejnila táto pozícia, tak som sa pýtal nášho výboru pre etické záležitosti a súlad, čo mám spraviť, ak by som chcel byť kandidátom a ja som splnil všetky požiadavky tohto e, výboru pre etické záležitosti a súlad od e, zverejnenia svojho záujmu som bol mimo akýchkoľvek rozhodnutí v rámci EIB. To je e, úplne pravdivé. EIB má e, široký mandát, external lending e, pre podniky, spolupráca s RSFF, a to je obvyklá práca EIB, ale tu ide o dodatočný mandát s jasnými úlohami. Nie je to nové, je to dodatočné, Nemá to, nie, nie je to v protiklade s kohéziou, ale skôr doplňa politiku súdržnosti. Ďakujem, hovorí predseda, teraz skupina EKR, pán Ashcroft. Zdá sa, že tu nie je ešte niekto z radou EKR, ktorý by chcel vystúpiť. Nie je to povinné. Dobre, takže e, teraz skupina Alden, Nicol Vals. Pán Tremosa. Grazie, prezidente. Um, just... Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky, dve otázky za minútu. Ehm, mali sme dve priority počas rokovaní o EFSI. Jednou z nich bolo, že sa nám podarilo dosiahnuť, eh, že európska analýza nákladov a prínosov už existuje. Niektoré členské štáty obajovali prístup business as usual. Pokiaľ ide o národnú analýzu nákladov a prínosov, Nebola e, tu skutočne žiadna snaha o dosiahnutie najlepšej hodnoty v projektoch. Ako odolávať tlakom v členských štátoch? Mm, po druhé sa nám tiež podarilo v konečnom znení dať prednosť európskym sieťam, investičným projektom, ktoré sa týkajú energetiky a dopravy. E, týmto sa zaoberáme e, v parlamente v ostatných piatich rokoch. Niektoré členské štáty tiež sa neponáhľajú s investíciami a so spolufinancovaním týchto projektov. Čo urobíte, keď budete mať rozhodujúcu úlohu, aby ste mohli podporiť tieto projekty? Pán Depre teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa obraciam na kandidáta ja som si pozorne prečítal životopis, aspoň ten, ktorý sa nám dostal. A preto mám dve pripomienky. Boli ste e, celý život v jednej oblasti. 35, z 35 rokov ste sa 25-30 rokov venovali polnospodárským otázkam. A potom e, zhruba 10 rokov ste boli v jednej strane a povedzme, že neviem o vás nič, mohol by som sa vás opýtať, ako táto osoba môže zaručiť, že bude robiť to, čo je v poriadku. A mám aj konkrétnejšiu otázku. V článku 79 odseku sa uvádza, že Výkonný riaditeľ má dohľada na to, aby rozhodnutia boli prijaté v nezávislosti a e, musí byť aj jasná organizácia na zaručenie operatívnej nezávislosti výboru. Ja sa pýtam, ako si predstavujete e, túto operatívnu nezávislosť. Pán Molterer. V prvom rade Mm, nákladová efektívnosť na európskej úrovni je dôležitá. Je to aj základ hodnotiacej tabulky, aj vyplývajúcich meraní. A hodnotiaca tabulka je jasným e, indikátorom pre výbor a pre jeho rozhodnutia. A investičný výbor sa skladá z 8 nezávislých členov nie sú, to, e, nie sú vymenovaní členskými krajinami, ale riadiaci výbor ich vyberá na základe toho, čo je v nariadení. Jasne naformulované. Ja som si istý, že títo členovia presne vedia, čo je dôležité a teda je to tá európska perspektíva. E, sieť a infraštruktúra, to je zásadné pre FC. E, trh hovorí, e, že je dopyt po energetických sieťach, aj po klasických infraštruktúrach, aj po nových, napríklad iniciatívy pre široké pásmo a taktiež pre e, cezhraničné infraštruktúry komisár Katajnen kvôli tomuto kontaktovala aj členské krajiny, takže toto je podľa mňa e, dôležité pre činnosť EFSI. A ďalšia vec, áno, ja pochádzam zo sveta polnohospodárstva, som na to pyšný, e, aj som to študoval, aj som pracoval ako minister pre polnohospodárstvo, ale to neznamená, že som bol zodpovedný iba za e, polnohospodárov ja viem, akí sú e, poslanci. Častokrát hovoria, že ste zodpovední za nejakú krajinu a za občanov, ale e, polnospodárstvo je súčasťou ekonomiky aj naďalej. A potom moja skúsenosť v rámci EIB ma naučila, že sú oblasti, kde politika nezmôže nič a potom sú aj oblasti, kde politika e, nezohráva úlohu a FC je takýmto príkladom. Tam je najdôležitejšia podstata. Ja nič neskrývam. Áno, mám aj politickú minulosť, aj e, ekonomickú ekonomicko-polnohospodárskú. Ale teraz prichádza nové obdobie v mojom živote. Otváram novú kapitolu s novými zodpovednosťami. Ja myslím, že by to malo byť možné aj pre politikov. Pardon. Predseda. Potom ešte otázka na článok 7, odsek 9. Ale zdá sa, že som prekročil svoj rečnícky čas. Teraz e, skupina GUE Prvý rečník. Fabio De Masi. Príjemný dobrý večer, pán Molterer. Som... Um, ste povedali v niektorých rozhovoroch, že vidíte veľkú lohu pre PP projekty v prípade niektorých investícií. Vzhľadom na e, ťažké časy, ktoré sa dotýkajú aj verejných investícií, e, bola akási tendencia využívať práve tieto verejno-súkromné partnerstva, ale nemecký účtovný dvor povedal, že je to často nákladné pre daňovníkov, keďže musia e, sa splňať isté kritéria návratnosti súkromných investícií. Čo si o tom myslíte? Po druhé, e, chcem sa vás opýtať na projekty, ktoré už bežia dokonca ešte pred tým, ako sa skončilo trialóg, už také boli, ako vidíte, zatiaľ výšku investícií. Stačí to a museli ste odmietnúť nejaké projekty. E, myslíte si, že by členské krajiny tendenciu e, nahradiť plánované investície za také investície, ktoré by umožnil práve EFSI. Other... Dá sa, že sa už nik iný za GUE nehlási, takže nech sa páči, pán Molterer. K verejno-súkromným partnerstvám je to jedna možnosť, ako využiť eh, možnosť štrukturovaného financovania. Ja by som sa však chcel vyhnúť čierno-bielej diskusii o PP projektoch. Niektoré fungovali dobre a boli aj také, ktoré jednoducho nefungovali. A to je môj postoj. Kladiem si otázku, aké je lepšie riešenie. Ale ak FC má skutočne pritiahnuť súkromný kapitál, tak potom musíte využiť model verejno-súkromných partnerstiev, pretože iba to pritiahne súkromný kapitál a hlavne v Nemecku viem o tej situácii, pretože som mal na starosti eh, eh, podnikanie v Nemecku a mm, trochu sa to zmenilo kvôli rozhodnutiu súčasnej vlády. Ide o to zvoliť si najlepšiu možnosť. Ak PPP je lepšie ako niečo iné, ak nie, tak e, to zmeňme. Potom otázka warehousingu. Podľa mňa to beží, podľa mojich informácií. E, komisia schvaluje záruku a EIB navrhuje projekty pre warehousing pri energetike aj energetickej účinnosti ide o warehousing, aj sociálne bývanie, čo je dosť zaujímavé, pretože by to mohlo mať e, dopad aj na dlhodobé riešenie krízy migrantov. To len aby som naznačil, aké sú možnosti. Takže beží to dobre, ale ako som už povedal Otmarovi Karasovi, je podľa mňa kľúčové pokračovať e, v príprave projektov. To je totiž to ešte stále jeden z bodov, ktorý treba rozvinúť. Verejné aj súkromné projekty. Zoznam projektov z decembra 2014 to bol iba akýsi príklad, ale jasne to ukázalo, čo ešte chýba, tak vo verejnej ako aj v súkromnej oblasti. Ďakujem pekne. Teraz za zelených Ernest Maragal. Zdá sa, že nie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán doktor Molterer, už som pred letom mala príležitosť v rámci výboru pre regionálny vývoj položiť vám otázky ohľadne zabezpečenia sociálnych investícií v rámci FSI a aj ohľadne kvality a priviazanosti na ciele napríklad 2020. Vtedy ste odpovedali veľmi vyhýbavo, možno dnes môžete byť konkrétnejšie vzhľadom znamená to, že sa uchádzate o pozíciu riaditeľa FC. Ako vo vašej funkcii prispiejete k tomu, že bude zabezpečené, aby plánované investície nešli proti cieľom Európa 2020 a skutočne vytvorili pracovné miesta a chránili eh, klímu? Eh, Zastávali ste aj funkciu ministra pre životné prostredie v Rakúsku. A ako aktívne prispiejete k tomu, aby teritoriálna kohézia v Európe bola podporovaná investíciami, najmä e, na základe e, štúdie Medzinárodnej organizácie práce, ktorá jasne dokladá, že FC e, môže vyvinúť maximálny účinok vtedy, keď sa investuje najmä v regiónoch s vysokou chudobou a nezamestnanosťou a zároveň členské štáty príjmu sprievodné opatrenia podporujúce e, trh práce a ako zabezpečíte, respektíve aktívne prispiete k tomu, aby zvolené projekty skutočne e, boli e, znesiteľné pre životné prostredie a sociálne záležitosti. Bas Eckhart, ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem aj za vaše úvodné slova. EFSI má pomôcť zlepšiť situáciu s investíciami, ale viete, že parlament eh, dosť kritizoval transparentnosť a skladanie účtov EIB a preto je pre nás veľmi dôležité, aby tak pri transparentnosti ako aj skladaní účtov FC si vedlo lepšie ako EIB a chcem, aby ste uviedli dva príklady, kedy parlament eh, kritizoval EIB, išlo o SLA skladovanie plynu v Španielsku a pod Passante di Mestre projekt v Taliansku. Parlament prijal veľmi e, kritickú správu, ale EIB nikdy nezareagovala. Takže sa vás pýtam, ako EFSI si bude viec lepšie ako EIB, ako bude lepšie odpovedať parlamentu a ešte lepšie by bolo, či, by, či si myslíte, že by takéto projekty mohli e, byť využité FC, Čiže rozdiel medzi EIB a FC. Pán Molterer. V nariadení je aj odpoveď na vašu otázku e, sociálne infraštruktúry sú súčasťou opravnených e, sektorov vzdelávanie, sociálne bývanie, školenia a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Sociálna infraštruktúra teda bude súčasťou FC. Potom kritéria. To, čo ste dosiahli ako parlament pri hodnotiacej tabulke, je úžasné, pretože táto tabulka to nie je iba Eh, klasické hodnotenie schopnosti projektu, ale ide aj o ciele európskych politík, aj o sociálny dopad projektu. Takže v hodnotiacej tabulke sú jasné usmernenia pre eh, investičný výbor. Pokrýva to aj ekonomické, aj technické otázky, ale aj to, čo ste práve spomenuli tá hodnotiaca tabulka je podľa mňa dosť veľkou výzvou, ale poskytuje jasné usmernenie. E, aspekt kohezie, o tom som už hovoril, musíme podporovať e, projekty podľa regiónov, podľa krajín a musíme sa vyhnúť nejakej koncentrácii v jednej krajine, ale netreba si myslieť, že e, bude jedno riešenie vyhovať všetkým pretože tu sú rôzne potreby, napríklad na severe a juhu Európy. Aj sektory sa líšia. E, e, je krajina, kde je rozvinutý kapitálový trh a potom krajina, kde ani neexistuje a EFSI tam bude hrať e, úlohu akéhosi katalizátora. Potom existujú krajiny s národnými promočnými bankami a funguje to celkom dobre, ale nie v iných. Potom k transparentnosti tu nariadenie opäť jasne hovorí, že existuje systém výkazníctva. Sú tu ale aj e, inštitúcie, ktoré musia poskytovať odpovede aj eh, riadiaci výbor, ktorý musí odpovedať na otázky parlamentu priamo. O tom v mojich očiach nie je pochybnosti to budeme musieť robiť, ale nebude to iba povinnosť, je to normálny spôsob spolupráce s dôležitou európskou inštitúciou, akou je Európsky parlament. Nemôžem sa vyjadriť k tomu, či EIB poskytla odpoveď na tie vaše dva body. Ja viem, aké problémy s týmito projektami boli e, spojené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 Bude to veľmi dôležitá úloha tak e, výkonného riaditeľa, ako aj investičného výboru. V ostatných týždňoch a mesiacoch EIB e, informálne, viac menej neformálne schválila projekty ktoré e, môžu byť financované zárukami z EFSI. Keď si pozrieme projekty, ste pod predsedom EIB e a preto určite máte dobré informácie. Tento aspekt adicionality som tam naozaj E, nevidel. E, sú tam projekty e, partnerstva s lokálnymi bankami z Grete Milano, z Grete Credito Strentino alebo s záručnými bankami v Nemecku. A dojem máme, že to sú vlastne e, obchody ako obvyklé e, projekty, ktoré aj teraz už môžu byť financované cez existujúce projekty EIB. Rád by som vedel, ako posudzujete tieto projekty a ako vy ako výkonný riaditeľ dokážete zabezpečiť, aby táto e, adicionalita, táto doplnkovosť tam bola, pretože to je veľmi dôležité. Pán Vali. Rád by som nadviazal na problém, problematiku transparentnosti. To je pre nás dôležité, pretože tento fond bude fungo- financovať veľké infraštruktúrálne projekty. A tam máme problém s transparentnosťou a tiež e, problém s transparentnosťou pri e, verejnom obstarávaní. Rád by som vedel, či ste pripravení spolupracovať, pretože e, často v mnohých prípadoch došlo k problémom pri získavaní informácií a, a už vopred, e, aby teda nedošlo k nejakým nepriemným prekvapeniam. Pán Molterer, máte slovo. Teda v prvom rade musím povedať, že súhlasím s tým, že adicionalita je základom tohto uplatňovania, tak ako som povedal, musí e, byť e, čím si navyše k bežným produktom? To je kľúčová otázka. No ja som bol viceprezidentom EIB do konca augusta, to je dôležité, potom som musel odstúpiť. No a ďaleko skôr som prestal príjmať rozhodnutia vzhľadom na to, že som už nemal participovať na rozhodovaní. No a je to e, v záujme európskeho hospodárska európskych občanov. Vy ste súhlasili 26. júla s nariadením EFSI, pokiaľ si spomínam správne. A vy a komisia ste nás požiadali, teda EIB, aby sme začali e, s procesom pred finalizáciou vo výbore. Takže vznikla situácia, že to je EIB projekt, keď sa rozhoduje o validizácii a garancii. Súhlasím s tým, že EFC má ďalej rozvíjať tieto produkty. Ja som povedal, že musíme myslieť na tieto nové e, produkty, na stielanie rizika, napríklad mikrofinancovanie. To je dôležitá časť týchto projektov. Áno, to je začiatok e, tejto činnosti, ale nie je to záver celej záležitosti bude veľa závisieť od vzťahu, od, národný, e, od vzťahu s národnými promočnými bankami. My sme vychádzali napríklad zo žiadosti Európskeho parlamentu, takže na strane FC naozaj to nie je prístup business as usual. Napríklad je o transparentnosť. Vy ste e, ste prijali rozhodnutie a ja sa viažem na tieto legálne právne požiadavky. To je jediné, čo sa ráta. Čiže tento e, vedúci riaditeľ e, vám odpovedá. Nie je to len povinnosť. Ja som presvedčený o tom, že spolupráca s vami, s parlamentom je kľúčovým prvkom. Ďakujem pekne a teraz má slovo Nevidím tu kolegov ďalších, takže teraz niekoľko okamihov na záverečné slova. Áno, ďakujem za túto otvorenú diskusiu. Ja si plne uvedomujem, kde sú tie spúšťacie body, kde parlament, kde sú e, záujmy parlamentu, kde boli záujmy parlamentu počas e, negociár, majú záujem o isté témy, teda členovia parlamentu. Ja som už povedal, že my v FC a v riadiacich orgánoch robíme všetko, aby to bolo korunované úspechom a to, čo potrebujeme, je vaša podpora. Viete, nie je to e, jednosmerka, musíme sa pohybovať v dvoch smeroch. Ja som ochotný tak urobiť a verím v podporu Európskeho parlamentu, aby FC bola fondom korunovaným úspechom. Ďakujem pekne za toto za vaše odpovede. Ďakujeme za toto vypočutie a môžeme prejsť k pani Canovej. Ďakujeme pekne, Robert. Ďakujem, Roberto. Teraz pani Iliana Canova, prosím, prídite k nám sem hore na tribúnu. Vaše meno nám poskytol riadiaci výbor. Vy ste tam vy ste navrhnutá ako kandidátka na zástupcu výkonného riaditeľa. Zástupkyne, máte 5 minút na úvod. Prosím, zaujmite miesto. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda dámy a pani členovia výboru. Ďakujem za to, že e, ste sa podujali e, hovoriť v rámci tohto vypočutia so mňou Bude ťažké hovoriť po pánovi Moltererovi, budem sa snažiť neopakovať jeho slova, ktoré formuloval počas prezentácie. V prvom rade dovolte mi, aby som vyjadrila môj e, obdiv, ktorý, obdiv voči práci, ktorú ste doteraz vykonali v súvislosti s EFSI. Sledujem celý tento proces a e, som veľmi príjemne prekvapená množstvom práce, ktoré Európsky parlament vykonal v krátkom čase. Takže môj kompliment. Je to pre mňa privilegium byť medzi vami ako že som tu teda ako nominantka na post e, zástupkyne riaditeľa. E, krátko porozprávam o mojom profesionálnom kontexte. Ja som sa venovala rozvojovému bankovníctvu. Viac ako 12 rokov som strávila v podobnej inštitúcii, ako bola AIB v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Ja som sa sústreďovala mojim úsilím na financovanie, na manažovanie projektov, ktoré sa spomínajú aj v regulácii FC, teda v krajinách, ktoré sú menej rozvinuté. Ďalej som financovala projekty s vysokým stupňom rizika, čiže to je tiež jadro činnosti EFC a dúfam, že prispejem mojimi skúsenosťami tak, aby tieto projekty boli úspešné v budúcnosti. Ako môžete vidieť z môjho životopisu, mala som čest pomôcť mojej krajine dvakrát v krízovej situácii. Ako manažérka e, fondu, ktorý bol k dispozícii. No a pokiaľ ide o moje skúsenosti vo vláde, ja som videla tie veľké e, úlohy e, krajín, ktoré boli dotknuté krízou, ako napríklad je nestabilita, napríklad ekonomická teda nestabilita ja poznám z mojich bankových skúseností, že nástroj ako FC by mohol privodiť eh, rozdiely v Európskej únii, ale keď sa vykonáva korektne. Čo, korektne, čo tým myslím? V prvom rade Garancia IFC skutočne podporuje projekty, ktoré zodpovedajú tomu, tým podmienkam adicionality. Ďalej je potrebné zabezpečiť pridanú hodnotu, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, konkurencie, schopnosť. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme nedovolili terit- neumožnili teritoriálnu koncentrovanosť. Ja si myslím, že to je jedna z vašich obáv. Tu chcem povedať, že musíme mať nástroj, aby sme zabezpečili to, že dobre pripravený projekt nie len v členskej krajine, ktorá má tieto kapacity, ale tiež v krajinách, ktoré potrebuje kapacity navyše, aby aj tam boli dobre fungujúce projekty. Tak ako povedal pán Molterer, FC je súčasťou širšieho plánu pre Európy a úspech závisí od e, politického líderstva. Ide o to, aby sa zaviedli podstatné e, reformy No a teraz sme v takom štádiu, kde by sme boli schopní zrealizovať ciele, o ktorých ste hovorili, napríklad investičný výbor, ten proces ešte teda prebieha, očakáva sa, že v priebehu dvoch mesiacov budeme mať tých 8 členov, ktorí už budú fungovať v investičnom výbore celý čas, e, teda čas usmernení sa ešte stále rozvíja, bude determinovať e, rolu riadenia EFC. Súhlasím s pánom Moltererom v tom, že je dôležité usilovať sa o to, aby e, sa, aby bolo zjavné pre súkromný sektor, aké možnosti poskytuje EFSI. A to by mali byť, teda súkromný sektor by mal podporovať projekty EFSI. Teda, ak sa stanem zástupkyňou riaditeľa, budem sa snažiť o transparentný, otvorený dialog s, so, zúčastnenými, so zúčastnenými stranami, teda EIB, s Európskou komisiou, s Európskym parlamentom. A ja pevne verím, že budem aj správne koordinovať eh, činnosť. Ďakujem. Budete mať príležitosť povedať ešte viac eh, po otázkach. Jose Manuel Fernández na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som kandidátku privítal medzi nami. Eh, má skúsenosti v medzinárodných finančných organizáciách. Snahou parlamentu je eh, dopracovať sa k synergia medzi štrukturálnymi fondmi a FC. Mm, máme na mysli rôzne investičné platformy. Eh, myslíte si, že tieto eh, synergetické efekty sa dajú využiť na nájdenie teritoriálnej rovnováhy pri investíciách? Aké skúsenosti ste už s týmito synergetickými efektami eh, nadobudli medzi štruktúrálnymi fondami a investíciami EFSI? Máte dve a pol minúty na odpoveď. Spravodajci, spravodajcovia majú nárok na okamžitú odpoveď. I do, um, I do believe... Ja um, verím, že je daná komplementarita medzi FC a ESI fondami, osobitne v tých krajinách, hlavne v tých e, krajinách, že FC bude účinne pokrývať investičné potreby v týchto krajinách. Vidím tam hrací priestor pre komplementaritu, nie, pri, nie len pri kofinancovaní väčších projektov pre infraštruktúry, ale takisto e, menšie projekty, ktoré sa budú týkať malých a stredných podnikov, kde štruktúrálne fondy by mohli prevziať tieto tranže a potom iní investori ako EIB alebo národné promočné banky, e, súkromný sektor. Takže budeme združovať rôzne finančné prostriedky. No a FC bude preberať tú riskantnejšiu rolu v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Teraz Udo Bulman. Dve minúty. Pani Canová, pracovali ste pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj, takže takisto teda v konkurujúcej inštitúcii treba povedať, že to nie je prekážka, môže to byť e, šanca, že tam prídete s novými argumentami, s novými šancami pre našu prácu. Ak sa pozrieme na praxe IB, ako vyberať projekty, ako ich hodnotiť, ako ich e, zaraďovať, ak sa potom pozriete na nové povinnosti pre FC. Čo si myslíte je, hlavná, je hlavný rozdiel? Čo by sa malo robiť ináč pri výbere projektov podľa nového nariadenia? ako budete interpretovať konkrétne postup pri hodnotiacej tabulke. No a Ďalej, pokiaľ je projektový mix, respektíve teda geografickú distribúciu projektov. Ja si myslím, že tu máme aj prílohu 2 nariadenia, aby bolo možné mať uzme, usmernenia pre jednotlivé sektory a pre zemepisnú distribúciu. E, čo by ste odporúčali pri využívaní tejto eh, možnosti a uskutočniť teda nový výber pri tejto distribúcii. Uh, Máte úplne pravdu. EIB chce implementovať vysoko e, rizikové alebo riskantné projekty. Teda podľa mojich diskusí si skutočne uvedomujú požiadavky a uskutočňujú kroky, aby akomodovali, aby teda vyhoveli požiadavkám. Ja budem spolupracovať s EIB a poskytnem moje skúsenosti z mojej doterajšej činnosti aby sme dokázali zrealizovať tie projekty, ktoré majú ten daný rizikový profil. No a pokiaľ ide o tie hodnotiace tabuľky a požiadavky, no viete, žijeme v veľmi dynamickom prostredí, čiže ja by som nevylučovala možnosť a uvidíme, ako sa veci budú rozvíjať. Ja chcem, aby tieto uzmernenia boli adekvátne, aby zodpovedali podmienkam trhu. A keď som hovorila s EIB a s riadiacou skupinou, skupinou, dohodli sme sa na tom, že musíme byť veľmi pružní a musíme zmeniť podmienky trhu. Tri roky to je dlhá doba. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia. Oni sa budú pýtať vo dvojici za skupiny. Budú mať minútu a pol, teda každý tieňový spravodajca. Najskôr Otmar Karas. Canova, Pani Canova, musím vám povedať celkom otvorene, že je dobré, že prichádzate tak, že prinášate čerstvý vietor z inej inštitúcie, máte skúsenosti z banky pre obnovu a rozvoj, boli ste zodpovedná za infraštruktúru, boli ste expert roka e, vo vláde, boli ste v Bulharsku, bývalej Jugoslávii a teraz ste tu. Ja sa, vám, ja sa vás chcem spýtať, aké skúsenosti vidíte pre operatívnu prácu FC. Moja druhá otázka znie, e, zástupca riadila podľa, na, podľa nariadenia EF SI nie je podrobne teda popísanou úlohou, kde vidíte tie vaše úlohy, kde vidíte hlavné priority vašej práce. Pán Muresana. Ms. Sanova, my first question is very much linked to... Ja doplním eh, Otmara Karasa vaše úlahy, vaša zodpovednosť a otázka, či myslíte, že budete mať vlastné portfólio odpoved- oblasti, za ktoré budete mať e, na zodpovednosti, alebo vám ich vždy určí výkony riaditeľa. Potom otázka na stratégia, priority, ako si ich predstavujete, aby ste e, zvyšovali povedomie o FC a teda snažili sa pritiahnuť potenciálnych investorov. Madame Sanova. Pani Canova. Thank you very much. So first, uh... Ďakujem pekne. Najskôr otázka pána Karasa. Odpo- zodpovednosť, ktorú som nadobudla ako bankárka, je, myslím, relevantná aj pre jadro činnosti EFSI, to znamená financovať projekty, ktoré majú veľmi vysokú pridanú hodnotu, teda pre e, rozvoj tej ktorej krajiny, rozvoj miest, energetická účinnosť, infraštruktúra a tak ďalej. Častokrát som musela hľadať inovatívne riešenia, ktoré sa veľmi podobajú na štruktúru EFSI zmobilizovať aj prostriedky verejného sektora, tak aby sa dali pritiahnuť súkromné prostriedky a zamerať sa na trošku zanedbávané sektory. A ja myslím, že túto skúsenosť by som mohla využiť e, na tom mieste, na ktoré sa hlásim a e, mohla by som tak prispieť k úspechu EFSI. Taktiež e, som sa zaoberala e, financovaním projektov, ktoré majú oveľa rizikovejší profil ako v súčasnosti EIB. Takže sa veľmi rada podelím o svoje skúsenosti, keďže treba trošku pozmeniť tie pravidlá o risk managemente. Ako vidím svoje, svoju úlohu, pánom Moltererom som sa stretla iba včera, takže e, sa musíme ešte stretnúť, aby sme e, nejak doladili naše, našu spoluprácu. On je akýmsi ministrom zahraničných vecí, a vraj ministrom pre vnútro, takže pôjde o to, čo najviac uľahčiť internú koordináciu medzi operatívnymi týmami s riadiacimi orgánmi, riadiaci a investičný výbor konkrétne. To by bola moja prvá priorita, aby bolo ľahké fungovanie, ľahká spolupráca medzi týmito orgánmi a taktiež e, čo najrychlejšie nedať spoluprácu s národnými bankami, pretože musíme nájsť spôsob fungovania tak, aby sa mohli zapojiť čo najrychlejšie. Ja dúfam, že tým odpoviem aj na tú druhú otázku, pretože je to dôležité a taktiež sa budem učiť za chodu. Ďakujem pekne teraz za eh, SAD Aider Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Canová vo výbore pre rozpočet, ale aj v celom parlamente e, existujú veľké obavy a e, kritizuje sa tento fond, že 8, miliónov sa, 8 e, miliard sa víme z fondu a priradia sa EIB B. Chcela by som vedieť, ako e, zabezpečíte, e, že e, sa postaráte aj o iné projekty, ktoré by neboli možné bez FC. Ako môžeme túto adicionalitu zabezpečiť? Ako môžeme garantovať, aby sociálna a ekonomická súdržnosť boli kritériami pri schvaľovaní projektov? To súvisí aj s geografickým rozdelením, ale tiež s, e, s rozdelením na jednotlivé sektory. Parlament uviedol jednotlivé e, prioritné sektory, ktoré by mali obdržať tieto fondy. Ako e, sa postaráte o to, aby to bolo celé úspešné, keď to bude podľa sektorov. Napríklad energetická účinnosť, to bola jedna z požiadaviek parlamentu. Ako to môžete úspešne garantovať? Spomínali ste, že ste už v týchto oblastiach robili. Čo môže fond priniesť tomuto a iným sektorom? Ďakujem. Elisa Ferrera. Myslím, že dôležité by bolo, aby ste zvolili podrobnejší prístup vo vzťahu s niektorými projektami. My vieme o pár projektoroch, ktoré sú na sklade EIB, e, sú spojené s istým rizikom e, kvôli e, vlastnému kapitálu, ktorý prichádza mimo EÚ. Ako by ste sa k tomu postavili, ak by teda nebol úplný súlad s nariadením, ste ochotná bojovať proti ním, alebo by ste mali taký e, benevolentnejší výklad nariadenia. Máte veľmi dobrú skúsenosť, ale vy ste e, pracovali hlavne vo východnej Európe a s tými krajinami, ktoré sa stali naposledy členmi ako si predstavujete spoluprácu s krajinami eurozóny, ale aj s inými krajinami, kde zúri kríza, eh, hlboká depresia. Je to isté propagovať konvergenciu a brániť sa istej nadmernej koncentrácii investícií. A ešte mám čas, pán predseda. Pýtam sa na vaše eh, očakávanie čo si slúbite od týchto projektov v porovnaní s minulými EIB eh, e a ERBD. Ďakujem pekne. K tej adicionalite. Myslím, že by som sa k tomu stávala z dvoch strán Išlo by o to posilniť spoluprácu s národnými bankami a taktiež e, hodnotiaca tabulka tá, myslím, že veľmi jasne ukazuje, aká je pridaná hodnota každého projektu. Takže pri hodnotení projektov sa budem prísne držať e, hodnotiacej tabulky ako aj nariadenia. A myslím, že by to celé mohlo byť efektívnejšie, ak by e, riadiaci výbor FC sa oveľa skôr skontaktoval s oddeleniami Európskej rozvojovej e, banky a banky pre obnovu, pretože ide o to mať jasnú predstavu o, to, čo sa, o tom, čo sa má financovať. Na to, aby bol fond úspešný, tak treba mať aj veľmi dobre vypracované projekty a to už teraz. Viaceré krajiny navrhli projekty, ale viem, že viaceré nie sú ešte dostatočne vypracované a nevyhovujú alebo nesplňujú požiadavky na získanie prostriedkov z EFSI. Takže mali by sme mať naozaj čo najsolidnejšie projekty s vysokou pridanou hodnotou pre ek- európsku ekonomiku. A ešte, čo sa týka projektov a zahraničného kapitálu, budeme to asi hodnotiť od prípadu k prípadu. Nemali by sme k tomu pristupovať paušálne. Ako som už povedala, sú aj dosť e, sporné projekty. Pani Ferreira. E, zamietnete takéto projekty alebo sa ich pokúsite nejak presadiť, pretože sú, na, e, sú tu. E, odpoveď nemôžem odpovedať, pretože neviem konkrétne, o čo ide, ale rozhodla by som po zvážení všetkých aspektov a taktiež to bude výsledok spolupráce Vždy si overíme, či sa nejaký projekt dá akceptovať alebo nie. Ja si uvedomujem situáciu v jednotlivých členských krajinách. Po kríze situácia je ťažká a nedá sa obvyklými spôsobmi vyriešiť a preto si myslím, že FC je dobrým riešením, ako odstrániť nedostatky pri investíciách a tak ďalej. Pán predseda prerušuje rečničku. Za EKR s pani Swinburne. Krátke otázky, aby ste mali viac času zodpovedať ešte to, čo ste nemohli. Ďakujem za vaše úvodné slova. My sa snažíme zhodnotiť e, vaše kompetencie na túto funkciu. Vy budete musieť e, zaručiť e, dodržiavanie kritérií Spolu s ERBD ste spomenuli, že ste získali cennú skúsenosť, ale ako chcete zaručiť, že investičný výbor bude plniť svoj mandát a teda bude vyberať e, dobré projekty a pýtam sa, či môžete šéfovať 8 expertom. Pýtam sa, či ste už také niečo vo svojom profesionálnom živote robili. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ešte niekto za EKR by sa chcel vyjadriť? Zdá sa, že nie. Pani canova. Áno, odpovedzne áno. Mám skúsenosť s riadením expertov na nejakých projektoch. Ja som viedla e, celé expertné týmy Išlo o definíciu aj vedenie projektov. Teraz predsedám investičnému fondu pre západný Balkán. Je tam manažér, ale ja som aj na e, členom, členkou rady. Ak by som mala nahradiť e, výkonného riaditeľa, tak si myslím, že by som to e, zvládla čo sa týka projektov, investičný výbor bude musieť rozhodovať. Ja môžem byť e, otvorená v komunikácii o týchto projektoch, aký je môj názor na ne. Budem môcť rozprúdiť diskusiu, aby bolo jasné, či sú splnené kritéria hodnotiacej tabulke, ale v konečnom dôsledku investičný výbor príjma rozhodnutia a nie ja ako zástupkynia výkonného riaditeľa. Ďakujem teraz za Alde, pán Depré. Nebudem to ja, pán predseda, ale môj kolega. Eh, delíme si úlohy. Ďakujem pekne za váš úvod. Mám dve konkrétne otázky. EFSI má pritiahnuť súkromný kapitál. Máte skúsenosť aj s rozvojmi bankami, ktoré majú takúto verejnú úlohu. A ako by ste teda chceli pritiahnuť tento dodatočný súkromný kapitál v rámci EFSI? Druhá otázka. Tá platí aj na pána Molterera. Ide o finančné investície, ale Veľká časť prostriedkov má ísť na e, vysokorizikové projekty, na inovatívne malé a po, e, stredné podniky a tak ďalej. A zdá sa, že ani jeden z vás túto skúsenosť nemá, ako e, to chcete zvládnuť. Ako chcete zabezpečiť, aby prostriedky išli aj do takýchto oblastí s najvyššou najvratnosťou a najvyššou pridanou hodnotou pre e, európsku ekonomiku, ale e, ide hlavne o takýto kapitál zaručujúci rast a prostriedky pre malé a stredné podniky. Ďakujem teraz pani Silvi Gulach. Ďakujem pekne, mm, teší ma vaša prítomnosť pani Canova, pretože fond, ktorý chce investovať do budúcnosti a hľadieť do budúcnosti, bude lepšie e, spravovaný, ak e, tam bude zachovaná rodová rovnosť. E, e Chcem sa spýtať na ľudský kapitál. To je jedna z oblastí, do ktorej sa investuje najťažšie, ale kde treba investovať najurgentnejšie eh, vzhľadom na situáciu v niektorých krajinách, kde eh, mladí nemajú perspektívy. Ako vidíte práve otázku investícií do ľudského kapitálu? Ďakujem pani Canova. Najskôr k e, rizikovému kapitálu máte pravdu. E, ja už som v úvode povedala, že potrebujeme e, naozaj vyvinúť úsilie na to, aby si súkromný sektor uvedomoval, že už je tu FC, že je tu možnosť spolufinancovania. Máte tiež pravdu, že je veľký dopyt po vysoko rizikovom kapitále pri inováciách, rozvoji malých stredných podnikov, technologických podnikov a tak ďalej. Ja mám dôveru EFF. A naozaj dosiahli dobré výsledky v posledných 15 rokoch aj v spolupráci s Kosme. A boli aj rôzne ďalšie inova- iniciatívy. Treba teda využiť existujúcu infraštruktúru a využiť dodatočný kapitál vďaka EFSI a potom sa nám podarí odstrániť e, nedostatok e, kapitálu v takýchto vysokorizikových oblastiach. Na druhej strane EIB musí vyvinúť e, dodatočné úsilie na priame investície určené na zdieľanie rizík. Viem, že sa na tom pracuje, možno, že to trochu potrvá, ale e, v nadchádzajúcich mesiacoch by mal vzniknúť rámec, tak aby bolo možné e, sa zúčastňovať v takejto podobe v podnikoch. Máte taktiež pravdu, že je potrebné investovať do ľudského kapitálu a je dobré, <clears throat> že vzdelávanie a financie sú opravnenými e, oblastiami v rámci EFSI. Neviem, či je tu dostatočný dopyt e, po takýchto projektoch. Ak nie, tak e, musíme zaručiť, aby takýchto projektov bolo dostatočne veľa, aj prostredníctvom poradnej platformy. Ďakujem teraz za GUE pani Miriada. Ďakujem, stručné otázky. Ako chcete pristupovať k tým krajinám, kde ešte uh, verejné bankovníctvo nie je až tak rozvinuté, ako chcete uľahčiť život malým a stredným podnikom a akú úlohu vidíte pre verejné banky, pre SPV, keďže niektoré členské krajiny tu majú naozaj veľký nedostatok. Pani Debasi. Pán Debasi. Pani Canova, vy ste už povedali, že projekty budete hodnotiť e, individuálne. Ak sa nemýlim, máme e, štúdie o dopade niektorých energetických e, projektoch. Vyplývalo to z warehousing scheme EIB, ale zase na inom mieste došlo k stratám. Možno, že to v konečnom dôsledku budú znášať európsky daňovníci. Preto by som chcel vedieť, či pri takomto individuálnom hodnotení, teda ako by ste sa boli zachovali, keby ste stáli pred takýmto rozhodnutím. Sanova. Pani Canova. I'm not aware of the project you have in mind. Neviem, na aký projekt myslíte, ale principiálne si myslím, že záruka FC má pokrývať iba riziko, ktoré súvisí s nejakým európskym projektom a nie také, ktoré pochádzajú z mimo európskych trhov. Takže ja by som nechcela, aby e, to mohlo slúžiť aj na pokrytie mimo európskych rizik. Alebo je tu nejaká cezhraničná spolupráca? Aj tak si myslím, že keď sa pozrieme na takéto cezhraničné projekty, tak e, sa treba zamyslieť nad pridanou hodnotou pre rast, schopnosť, zamestnanosť a tak ďalej. Takže žiaľ, neviem presne, o aký projekt ide, ale ja by som principiálne nebola za to, aby FC zábezpeky slúžili aj pre mimoeurópske e, rizika jedine, že by to bol schválený cezhraničný projekt. Potom verejné banky, neviem, na aké krá- e, presne myslíte, musím sa vás na to spýtať. V Írsku nemáme takýto systém verejných bank. E, malé a stredné podniky nemajú prístup k takýmto prostriedkom. Ako by ste to vyriešili? E, prístup k mikrofinanciám aj pre sociálne podnikanie Naozaj je to veľmi odlišné od Nemecka a podobných krajín. Odpoveď v takomto prípade si myslím, že máme dobré riešenie využiť existujúce systémy, mikropôžičky a tak ďalej. Takže využitie sprostredkovateľov, vzdelanie rizík a poskytnutie likvidity pre malé a stredné podniky a mikrofinancovanie nemusí existovať e, systém verejných bank, tak aby mali malé a stredné podniky prístup k financiám, môžu na to slúžiť iní sprostredkovateľi a súkromné banky. A nie každá verejná banka e, funguje dobre a efektívne. V rámci FC sa to hodnotí. Ďakujem pekne. Teraz za zelených pán Maragal. Sí, gracias, presidente, señora Canova. Ďakujem, pán predseda. Pani Canová, už sme si mali možnosť vypočuť pána Mlterera. E, zastupuje kontinuitu, pokračovanie v kultúre EIB a príslušné prístupy, ale my si želáme, aby aj nový prístup bol dobre e, zastúpený aby e, naše ciele e, FC e, sa snažil dodržiavať. Takže musíme byť ambiciózni, pokiaľ ide o adicionalitu a príslušné požiadavky v tomto smere a tiež regionálne a lokálne banky ich zapojenie do projektov a do výberu. Pani Cvanová, aké záruky nám môžete dať v tom smere, že nedôjde k zle, zvoleným projektom, zlým investíciám, ktoré nebudú budú e, mať úžitok pre našich občanov. A ešte jedna vec investície, ktoré nie sú v súlade e, s cieľmi Európa 2020 Eh, aby tieto vôbec eh, neboli financované z EFSI, napríklad eh, atomová energia a podobne. Možno trochu všeobecnejšie povedať, čo môžeme urobiť, respektíve čo môžete urobiť vy, aby EFSI prekonala perie pas medzi jednotlivými regiónmi v Európe. Ako zabezpečíte, aby sa z EFSI nestal len jednoducho ďalší e, finančný nástroj pre EIB, ale aby to bol trvalo udržateľný, inteligentný nástroj, ktorý bude rozumne pôsobiť v celej Európskej únii? Máme dve otázky, ktoré sa budú týkať hodnotiacej tabulky. Keď sa pozrieme do prílohy, hovorí sa, že e, hodnotiaca tabulka je nástrojom, ktorý sa dá použiť. Ale ináč e, ako chcete využiť e, hodnotiacu tabuľku na určenie priorít v súvislosti s jednotlivými projektami. No a potom druhá vec, pokiaľ ide hodnotiacú tabulku, konkrétne pre investičný výbor ja by som sa chcel spýtať, ako vidíte, transparentné použitie hodnotiacej tabulky, ako budete komunikovať výboru EKON, keď sa budeme chcieť exaktnejšie e, dozvedieť o tom, ako to bude s transparentnosťou, ktorá je uvedená v, súčasnej, v súčasnom nariadení. Sa páči, pani Canová. Ja sa e, snažím získať vašu dôveru. Ja musím rešpektovať to, čo je napísané v, nariade, v nariadení. Keď hovoríte o tom, e, ako zabezpečím, aby sa predchádzalo zlým projektom, my naozaj e, musíme s operačným týmom zabezpečiť, že teda operácie, ktoré budú žiadať podporu FC, naozaj ladia s ustanoveniami nariadenia. A hodnotiaca tabulka, teda čo bude dôležité pre každý jeden projekt, ten investičný tým bude zdôvodňovať teda tú platformu, na základe ktorej bol e, vybraný projekt. No potom sa predkl- bude predkladať na schválenie. No a ja by som bola rada, keby som mala ubezpečenie, že naozaj budú mať silné argumenty, aby presvedčili mňa. Takže o tom, že je to správny projekt. No a pokiaľ ide o hodnotiace tabulky, sú tam štyri piliere. Ja som pochopila, že každý ten pilier má svoje indikátory a je dôležité, aby sme my a parlament E, videli tú závažnosť každého piliera, aby sme vedeli, že projekt je dôležitý, keď budeme mať projekt a keď budeme mať už k dispozícii tú databázu, tak e, máme povinnosť informovať, čiže budete mať možnosť klásť otázky, môžeme to prediskutovať, aby sme videli, ako to v skutku funguje zabezpečíme to, že tá hodnotiacia tabuľka bude toto odrážať. Je to dobrý nástroj pre rozhodovania investičného výboru. Je to niečo, čo tam vy chcete už vidieť a chcete vedieť, či sme dostatočnú závažnosť pripisovali e, mobilizácii súkromného kapitálu, adicionality, pridanej hodnote, cieľov politiky a tak ďalej. Ďakujem pekne za EFTD Marko Cany. Ďakujem pekne. Mám jednu otázku ohľadne úlohy FC. Vieme, že mnohé podniky v Európe neinvestujú, nie preto, že by e, chýbala likvidita, prostriedky, ale pretože nie je dopyt. A to je jeden z najväčších problémov, ktoré v Európe máme. Jednoducho príliš málo investícií zo strany podnikov. A moja otázka na vás je, ako FC môže e, podporiť dopyt po investíciách, nielen ponuku. Ako e, vyzerajú makrosektory, ktoré na základe investícií z FC môžu efektívnejšie fungovať a podporiť dopyt. A ešte posledný bod ak by ste boli e, e, menovaná za zastupujúcu výkonnú riaditeľku, ako by ste e, sa vysporiadali s problémom, ak sú súkromné investície v sektoroch, kde ide o základné služby, kde e, e, často privatizácia e, vyčlenila časti obyvateľstva, ktoré už nemôžu používať tieto služby, napríklad vzdelanie. Ďakujem, pán predseda. Veľmi storučne, aby sme vytvorili trvalo udržateľný rast a pracovné miesta, treba zapojiť e, aj veľa malých a stredných podnikov do aktivít. Rád by, rád by som vedel, či zdieľate e, toto konštatovanie, ako môžete zabezpečiť, že k Junckerovmu fondu budú mať e, prístup aj mnohé malé a stredné podniky, pretože politicky to takto zaznelo. A potom ešte jedno hodnotenie k tejto záležitosti e, s kastormi, s tým e, skladovaním z vašich úst. Pani Canová, nech sa páči. Pokiaľ... Tak najprv teda prvá otázka, prepáčte nie celkom súhlasím, že by likvidita predstavovala problém. Štúdie ukazujú, že to nie je práve likvidita, ale ten zrastajúci apetit investorov. Ja som to videla aj na základe mojich bankových skúseností. Máme niekoľko možností prilákať eh, investorov na jednej strane, zdieľať eh, risk s tými bankami, ktorí chcú požičiavať malým a stredným podnikom pretože potom garantujú na základe tohto programu. Ďalej môžeme zabezpečiť isté trhové rizika na základe veľkých projektov. Takže veľké podniky môžu potom investovať týchto veľkých projektov. Ja si myslím, že je to otázka malých a stredných podnikov. Máte úplne pravdu, že malé stredné podniky naozaj e, poskytujú pracovné miesta, tak je to v dobre fungujúcich ekonomikách. V mnohých členských krajinách problém spočíva v tom, teda problém malých a stredných podnikov je nedostatok financovania, pretože musia zodpoveda, zodpovedať mojim požiadavkám, musia mať zábezpeky, takže nemajú možnosť malé a stredné podniky si finančné prostriedky požičať. No a na druhej strane zase produkty rizikových, rizikového kapitálu sú na to, aby zabezpečili, že tu naozaj dochádza ku rozvoju a poskytuje sa viac pracovných miest pre občanov. Ja si myslím, že treba rešpektovať požiadavky a treba dovoliť e, fungovať tým e, projektom, ktoré e, splňajú také podmienky, ako je energetická účinnosť napríklad a podobne. INF. Ďakujem za ENF teraz. Pán e, Žoltek. Monsieur Mono. Alebo pán Mono. Nik. Takže ešte máte dve minúty, pani Canova, na to, aby ste dokončili toto vypočutie. Ďakujem pekne za to, že ste spravili čas pre mňa, teda na túto diskusiu. Veľmi príjemne ma prekvapila kvalita tejto diskusie, otázky, ktoré ste mi položili. Teším sa na spoluprácu s vami a e, verím, že budem pracovať v tomto časovom období e, s Európskym parlamentom a dúfame, že FC bude úspechom. Nebude to ľahké, ale ja si myslím, že týmto spojením, spojeným úsilím to dokážeme. Je, je neskoro skôr čas na večeru a drink. Ďakujem pekne, pani Canová. Týmto sme skončili vypočutia. Teraz na 5 minút e, prerušíme schôdzu. Na 10 minút. Mm. Čiže pozorovatelia a kandidáti by mali opustiť túto miestnosť. Ešte sa vrátia, pretože pôjde o verejné hlasovanie. Ešte hlasovať. Yeah, yeah. President. Okay. President. You.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 má byť stručná diskusia s tými dvoma kandidátmi, čiže iba s riadnymi poslancami, poslankyňami. Spravodajca bude mať slovo na minútu, dve a potom budeme hlasovať. Takže sekretariat, prosím, dohliadnite na to, aby tu teda nik iný neostal. Parlamentný ba-